páni, otváram zasadnutie. Ako prvým, prvým bodom dnešného programu sú prehlásenia dánskeho predsedníctva a hod, budú hodnotiť dánskeho predsedníctva, takže odkiaľ sa vítam, vítam dotrajšiu predsedníčku.